Vážené dámy a páni, poprosím vás, aby ste zaujali miesta. Budeme pokračovať v našom rokovaní. Ďalším bodom sú vyhlásenia Komisie a Rady Európskej únie k záverom Rady z 28. a 29. júna slovo dávam predsedu, predsedovi Európskej rady, pánovi Tuskovi. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Vážený pán predseda, vážení členovia Európskeho parlamentu,